deň som bol v Británii, oslovil som tam žijúcich Španielov. Oni sa obávajú o tzv. settled status, čo rozhodne nie je nejako doriešené. Je to len číslo, ktoré im je pridelené a nemajú z neho žiadne vyplývajúce nároky. V prípade, že dôjde k Brexitu bez dohody, musíme si len predstaviť, ako sa cítia títo občania ktorí po 10 ročia života v Británii nemajú absolútne žiadnu istotu o tom, či tam budú môcť naďalej žiť. Európska únia robí všetko, čo musí, aby chránila svojich občanov a Británia to však nerobí. Musíme stať pevne, neochvejne s týmito návrhmi a musíme zabrániť Brexitu bez dohody. To by totiž bola katastrofa pre všetkých občanov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu pani Reintke. Kolegovia, povedzme si úprimne, mnohí sú už unavení, vyčerpaní, chcú sa posunúť z tejto situácie už ďalej. Majú pocit, že ak sa nevyhovie predloženiu, tak eh, sa budú môžu riešiť iné veci, môžu sa bez, venovať pozornosť iným témam a že sa zbavíme tohto eh, pretrvávajúceho stresu, ale ne, dopustíme sa chyby, ak neudelíme túto eh, výnimku nepredlžíme túto lehotu, tak sa nič nevyrieši. Ak dôjde totiž Brexitu bez dohody, e, situácia medzi Írskom a Severinskom sa nevyrieši, ale rozpočtové otázky to sa tiež nevyrieši. Okrem toho otázka občanov e, Británie, občanov e, Únie, ktorí žijú na opačnej strane, to sa tiež nevyrieši. Teraz teda nie je chvíľa na také krátkozraké rozhodnutia, je chvíľa napríklad solidarity so 100 tisícmi britských občanov, ktorí sú v uliciach, žiadajú nás o pomoc, poliehajú sa na nás, aby sme vyhovali tejto požiadavke o predlženie, aby sme našli nejaké riešenie na túto hroznú situáciu. Ďakujem. Myslím, že vám môžeme udeliť cenu za to, že ste dodržali čas, ktorý vám bol pridelený. Ďalej nasleduje pán Krasnodebský. Ďakujem. počúvam túto rozpravu, kladem si otázku, aké závery by sa dali vyvodiť, čo by sa malo z toho teda um, celého um, sumarizovať. Musíme sa pripraviť na Brexit bez dohody. Nikto si to neželá, ale pravdepodobne k tomu dôjde. Chcel by som zúraziť jednu vec. Zodpovednosť eh, za vývoj situácie v tejto historickej chvíli a tiež zodpovednosť za túto katastrofu, pričom jej objem si nedokážeme ani len predstaviť. Toto zodpovednosť budú niesť obe strany. Dúfam, že e, náš zástupca v rokovaniach e, Barnie a taktiež pani Juncker, že si uvedomujú, aká je to zodpovednosť. Myslím, že rokovania by sa mali obnoviť čo najskôr, mali by prebehnúť tak, aby sa predišlo tejto katastrofe Myslím, že odklad Brexitu navždy e, nám nič neprinesie, len sa tým vytvorí ešte väčší chaos a právna neistota. Teda prosím páni, začnite konať. Ďakujem pekne na 1,5 minúty. Teraz pán aranžel. Ďakujem. Je zjavné, že sme si neželali odchod Británie a aj keď hlutujeme, plne rešpektujeme rozhodnutie britských občanov Všetky rokovania prebehli v skutočnom duchu spolupráce a e, dobrej vôle bola snaha naozaj nájsť e, najlepšie riešenie pre obe strany. Počas celého tohto obdobia práve vďaka neoblodnosti a vďaka pokoju Michela Barniera, e, ktorý s typickým britským prístupom prejavil túto ochotu, dobrú vôľu a úctu. A ja um, Zvorazujem, ak akýkoľvek líder európskej politik alebo líder nedodrží prejav úcty britským inštitúciám, tak to je polutovania hodné, ale len si, pred... len si pozrite, eh, čo vám hovoríme. Sme ochotní zvážiť vaše návrhy, ak nám ich predložíte. Sme ochotní pristúpiť na predlženie, ak to bude odôvodnené. Môžete nám veriť. My naozaj chceme vám život uľahčiť, ale očakávame eh, že nám to budete aj opätovať. Teraz nastala chvíľa vyzvať eh, premiéra Johnsona, aby konal. Je veľmi politovane hodné, že ste sa priklonili z americkému superhrdinovi, aby ste vysvetlili inklináciu britskej vlády, keď by vás mohli inšpirovať úplne iní a väčší eh, ľudia, ako napríklad Winston Churchill, pán Johnson. Naozaj si myslíte, že to, čo potrebujeme v tejto chvíli, sú E, tieto tvrdé zručnosti neuveriteľného halka, alebo skôr zručnosti veľmi britského, o mnoho inteligentnejšieho Harryho Pottera. Možno tie by vám poslúžili lepšie. Prosím, zabudnite na amerického halka. Rečníkovi bol odňatý mikrofón. Musím byť férová. Takisto aj k ostatným je mi ľúto, ale máme málo času. Pán Rangel, ešte dostanete priestor, ak príjmete otázku od pána Habiba. Vo forme modrej karty. Máte pol minúty aj na otázku, aj na odpoveď. Pán Habib, nech sa páči. Ďakujem. Už tri roky počúvame, že Európska únia je systém založený na právach. Pán Rangel spomenul, e, že únia je ochotná rokovať s nami, že vyrokovať novú formu dohody o odchode, nejakú zmenu írskej poistky, ale chcem len pripomenúť všetkým, že Doložka 12 dohody, ktorá naplňa a pravoplatnosťou toto predlženie lehoty, tým sa zakazuje akékoľvek znovu otvorenie dohody o odchode a akékoľvek ďalšie rokovania o tejto dohode. Teda ako je možné, že tento systém založený na pravidlách je takto postavený? Nemusíte na to odpovedať. Otázka totiž prišla až po pol minúte. Ostatné bolo len vyhlásenie. Pán Moreno Sánchez je ďalší na minútu. Nech sa páči. Gracias, presidenta. El Reino Unido quedará sumido en el caos si acaba produciéndose un Brexit. Ďakujem pekne. Situácia je veľmi chaotická. Je tu hrozba tvrdého Brexitu, Brexitu bez dohody. Niektorí politickí lídry klamali svojim voličom a tým pádom britská vláda vlastne podkopáva piliere demokracie tým, že sa odstavil parlament v tomto kontexte, v tejto historickej situácii, ktorá je mimoriadne poškodzujúca pre všetkých občanov, najmä britských eh, občanov. My, španielskí socialisti, eh, jednoznačne sa držíme uznesenia, o ktorom sa dnes bude hlasovať. Hovoríme nie tvrdému Brexitu, hovoríme áno Brexitu s dohodou Chceme potvrdiť platnosť dohody odsúhlasenej na úrovni EU27. Dohoda, ktorá zaistí dodržanie práva našich občanov a tiež dohoda, ktorá dokáže ochrániť mier v Írsku prostredníctvom mírskej poistky a tiež sa zabráni opätovnému vzniku tvrdej fyzickej hranice medzi Írskou republikou a Severným Írskom a tiež sa zachráni integrita jednotného druhu. Čas sa nás tlačí, musíme uznať zodpovednosť britskej vlády. Postaviť sa k tomu zodpovedne, ešte stále je čas veci napraviť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu dostáva slova pani Ber. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, možnosť Brexitu bez dohody je úplne reálna. z relevantných skupín tu v parlamente e, sa všetci zhodneme, že to bude mať také katastrofálne dopady, takýto Brexit bez dohody, najmä pre občanov Írska a taktiež v zamorských územiach Británie, samozrejme nezabúdajúc na samotnú Britániu. Um, akékoľvek e, záložné opatrenia e, sú už rozpracované a chcela by som oceniť návrh komisie, ktoré predložila, aby sa poskytla podpora malým a stredným podnikom toto by malo prebehnúť komplexne, ale predovšetkým chcem oceniť prístup našich kolegov v britskom parlamente k odhodlanie osloviť britského premiéra, aby sa udal svojich povinností. Tým vzniká nádej na zvrátenie tohto procesu tvrdého Brexitu alebo zvratenie celého Brexitu. Mali by sme za tieto šance chopiť. E, nech Boh e, chráni Spojené kráľovstvo Veľkej Británie. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu nasleduje pán Bito. Madame la présidente, chers collègues, Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, hypotéza vystúpenia Spojeného kráľovstva bez dohody už sa nedá oddialovať. Od 1. novembra dôsledky pre európske poľnohospodárstvo pre rybolov budú naozaj rozsiahle a um, preto predsa len boli zle zhodnotené. Je dôležité, aby sektor um, liehovín a vín, um, mliečných výrobkov a hovedzieho uh, dobytku uh, budú veľmi ovplyvnené a je to neriadená situácia. Naši producenti v uh, Írsku sú na, na pokraji um, ehm, priepasti, ako to už pripomenuli kolegovia, bolo, um, boli tu snahy um, získať pomoc vo výške 50 eh, miliónov eur a pán Hogan sa v tomto kontexte oprávnene obáva. Je potrebné uh, predložiť globálny návrh pre tento parlament, aby sme podporili všetkých poľnohospodárov v Európe, ktorých ovplyvní tento Brexit. Ďakujem pekne, pani jedna minúta. Za o mesiac a pol dôjde k Brexitu. Táto skutočnosť je známa. Mali by sa s tým zmieriť aj tí, ktorí si neprajú Brexit. Viacerí poslanci v tom, tejto snemovni presadzuje priamu demokraciu. Ja medzi ne nepatrím E, referendum je najčistejší prostriedkom a pokiaľ siahneme po ňom, musíme rešpektovať jeho výsledok. Európska komisia a rada by mali využiť zvyšné čas, aby našli dohodu, ktorá zabráni tzv. tvrdému Brexitu, ktorý poškodí nielen Veľkú Britániu, ale aj zvyšné štáty Európskej únie, ich občanov, našich občanov a naše firmy aby e, dohoda bola uzatvorená. Obe, obidve strany musia s tým súhlasiť. Je evidentné, že Británie nesúhlasí s existujúcim návrhom a preto treba zmeniť túto dohodu. Považujem za nebezpečné trvať na niečom, čo nefunguje. A teraz e, pani De Lange, jedna minúta a pol. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážna pani predsedajúca, ako viete, prečo som išla do politiky. E, e, to bolo e, krivačka. To bola choroba, ktorá ovplyvnila vašu krajinu, Írsko, Francúzsko s začiatkom tohto storočia a mm, stovky milióny hospodárskych zvierat boli e, zabité kvôli chorobe, proti ktorej sa dá jednoducho vakcinovať. E, e, a v Londýne sme nepočuli rozhorčenia, ktoré bolo na videku, pretože v tom čase bola snaha o zmenu politiky bez štiep vakcinácií a chceli sme zmeniť túto politiku a to sa um, osvedčilo na školských hranicách v Severnom Tamberli. E, teraz po uplynutí 20 e, rokov e, konstruktívni konzervatívci boli vylúčení zo svojej strany ľuďmi, ktorí sa nesúčasnili diskusie. Britský parlament nefunguje a opätovne práve Európsky parlament zastupuje záujmy britských a európskych občanov ako väčšina, ako väčšina priateľa britských občanov, e, tento parlament nechce Brexit bez dohody. Budem jednoznačná nebudem e, e, e, chcieť finančné produkty so zlým finančným dohľadom. Nechceme mať zlé environmentálne alebo iné normy v Európskej únie. Ak pohybujete to, opýtajte sa farmárom v Severnom Írsku a inde v Anglicku. Pani Kumpola, na, tý, na tri jedna minúta vážna pani e, predsedajúca, či budú Briti e, e, únie alebo nie, budeme žiť spoločne. My, zastupcovia ostatných členských štátov, veľmi vážne sa s tom, tomu stavíme, veľmi dobre spolupracujeme s britskými kolegami. Parlament je základom demokracie. V parlamente sa diskutujú rôzne myšlienky v západnej demokracii. Vlády predstavujú vôľu e, väčšiny poslancov v Spojenom kráľovstve. E, bola e, prijatá v parlamente legislatíva, ktorá by mala zabraniť odchodu bez dohody. Schválili to, to Horná a Dolná komora. Nemali by sme si robiť mm, starosti, avšak zdá sa, že premiér Johnson zobral kontrolu z parlamentu a britských občanov Eh, eh, vedenie Británie stále flirtuje s myšlienkou eh, odchodu bez dohody. Európska únia musí zostať spokojná, zjednotená a rozumná. Nemôžeme rozhodovať v mene Britov, ale ak budú chcieť čas na to, aby to u seba poupratali, poskytneme im čas. Pani Harancová, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Nebudem opakovať to, čo sa už tu povedal. Myslím si, že drvivá väčšina z nás si nepraje Brexit. Niektorí stále dúfame, že možno k nemu vôbec nedojde. Obávam sa však, že britský ministerský predseda je pripravený hodiť Spojené kráľovstvo cez palubu a odísť bez dohody. Nič horšie by sa nemohlo stať. Komisia preto musí pokračovať v príprave aj na tento scenár ale nie len to, komisia spolu s členskými štátmi musí mať krízový plán i pre európsky biznis. Nenechať ho spadnúť e, spolu s Brexitom. Musíme trvať na právach, právach viac než troch miliónov občanov únie, ktorí nežijú na ostrovoch vo e, veľkej existenčnej neistote. Nevedia, do akej Británii sa zobude 1. novembra britská politika Brexitu e, pripomína hľadanie jednorožca nič neplatí, menia sa termíny, odvoláva sa dohodnuté, ruší sa schválené, čas uteká veľmi rýchlo a nemôžeme sa diviť, že Európskej únie dochádza trpezlivosť. Ďakujem. Ďakujem. Pán Kuzmiuk, jedna minúta. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Mhm. Keďže e, e, sa zúčastňujem e, tejto diskusie, chcel by som poukázať na tri hlavné negatíva odchodu bez dohody. Predovšetkým ide o neistotu občanov Európskej únii, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve. Pri dohode by mali svoje garancie ďalej schodok asi 50 miliard eur, to je tá čiastka, ktorú Spojené kráľovstvo sa zavezalo, že zaplatí e, do roku 2020 a po tretie problémy spojené so vzájomnou obchodnou výmenou. E, e, Európska únia má veľký prebytok vo výšky asi 1 miliard. V roku 2017 odchod bez dohody E, e, zabraní e, takejto dohode. Platia tu rôzne pravidla VTO a kvóty. A už z týchto troch dôvodov bolo by žiaduce, aby Európska únia sa postarala o dohodu, aby poupravila mm, politické vyhlásenia, aby prejavila, prechádzala gesta dobrej vôle. Pán Niedermayer, 1 mm, minúta 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím si, že všetko dôležité o Brexite sa už povedalo. Pozície 27 členských štátov, rady a parlamentu sú jednoznačné a stabilné. Napriek tomu nemali by sme vynechať túto možnosť dosiahnuť dohodu, dohodu, ktorá by znižila náklady na Brexit pre všetkých Európánov, e, e, či už na kontinente alebo v Spojenom kráľovstve. Pokiaľ posunutie lehoty zvýši e, túto možnosť, mali by sme s tým súhlasiť Napriek tomu mali by sme si zobrať naše ponúčenie z priateľov z Londýna a snažiť sa vylepšiť našu spoločnosť, aby sme sa vyhybali e, krízam e, podobným e, tej, ktorá prebieha v Londýne. Politici niekedy musia priznať, že niekedy ich osobné záujmy, moc alebo víťazstvo vo voľbách sú menej dôležité než budúcnosť krajiny a spoločnosti. A po druhé, platí to nie len pre politikov. Mali by sme sa viac E, e, rozprávať, najmä v situácii, keď e, naše názory sa až tak nelíšia. Treba budovať mosty, nie steny. Napokon treba podporovať kultúru, ktorá uprednostňuje pravdu a skutočnosti pred e, klamstvami. Treba spolupracovať s občianskou spoločnosťou, školstvom, predstaviteľmi e, občianskej spoločnosti s tým, aby súčasný alarmujúci e, trend, keď sa viac cení klamstvo a nie spravdu, aby sme to zvratili, aby takíto ľudia sa nedostávali do vedúcich pozícií. Pán Liberácký, jedna minúta. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Milí kolegovia, nespochybňujem právo Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu. Napriek tomu by som rád opremil vašu pozornosť na to, že e, máme politickú zodpovednosť za osud Európy. A táto politická zodpovednosť je princípom, ktorý sa riadia Rada, Komisia a parlament. Milión e, Poliakov žije v Spojenom kráľovstve Snažíme sa chrániť náš priemysel, e, obchod, dopravu, naše hospodárske záujmy, avšak nedostatočná zodpovednosť je teraz charakteristická pre britskú vládu. Nadobudol som e, dojem, e, že Spojené kráľovstvo si myslí, že všetko to sú naše problémy nie ich, chcú mať všetky výhody, nechcú však brať na seba zodpovednosť. Nevidím žiadne konstruktívne návrhy. Aj po Brexite bude život. Treba, aby sme zachovali istotu a apelujem na vládu Spojeného kráľovstva, aby budovala takúto e, dôveru. Bez toho to nepojde. Pán Kočuk, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Naši priatelia vysielajú nám jasný signál, že Nigel Farage nie je hlasom britskej spoločnosti. Všetko, čo hovoria naši e, priateľa, e, svedčia o tom, že sú proti Brexitu. A v tom parlamente máme veľmi veľa e, proevropských parlamentov, čo to tiež preukazuje. Treba zmena, konzervatívci sú za Brexit, nemajú však žiadny plán. Trvajú na tom, aby Írska poíska sa odstranila ale e, britská vláda je proti e, organizovanému odchodu e, rodiny, študenti, všetci občania chcú mať istotu. Viac ako 3 miliónov občanov únie, mnohí z nich z Bulharska, žijú v Spojenom kráľovstve, ale v neistote sú frustrovaní, sú sklamení po referende Eh, všetci si uvedomujeme, že Brexit je zlý nápad a treba s ním skoncovať. Minutes, uh, Pán Peters na minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Veľakrát to tu už odznelo, ale jedna vec je jasná. Brexit predstavuje obrovskú výzvu a mm, Brexit bez dohody by ohrozil milióny pracovných príležitostí v EÚ a domnievame sa, že by sme zaznamenali stratu ehm, viac ako 300 tisíc 300 tisíc pracovných príležitostí v Belgicku, veľa z nich v um, sektore služieb. Neistota a nepredvídateľnosť je horšia ako kedykoľvek predtým. Musíme sa pripraviť na um, odchod bez dohody v záujme spotrebiteľov a podnikov. 30. septembra komisia predložila návrhy, pokiaľ ide o globalizačný a, fond a fond Solidarity, ale je e, zrejme, že MSP, malé a stredné podniky, a iné podniky z toho nebudú mať dostatočné prínosy. Ďalej v bode 14 sa jasne veci opisujú a uvádza sa tam, že Európsky parlament musí začať rýchlo pracovať na tom, aby bolo možné financovať malé a stredné podniky v prípade, že dôjde k Brexitu bez dohody. No a dúfame, že sa nám podarí tomu vyhnúť ešte v priebehu nadchádzajúcich týždňov. Pán Pikula, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka. Tri roky už uplynuli od referenda o Brexite a myslím si, že výsledky boli prekvapujúce, pretože neboli v súlade s očakávaniami a dnes tu máme národný konflikt, ktorý um, presakuje až do Bruselu. Pred po, tro, tri roky potom ešte stále Spojené kráľovstvo neprevzalo zodpovednosť za Brexit. Vďaka pánovi Barnierovi a komisii sa podarilo završiť rokovania. Komisia potvrdila svoje stanovisko, ale na druhej strane je situácia úplne iná. Na druhej strane Lamorského prieplavu tam je to úplný chaos. A máme parlamentný systém, ktorý naozaj eh, zacítil eh, Ehm, dôsledky a v súčasnosti e, je ťažké rozlíšiť, čo je politické blafovanie, čo je nedostatok zodpovednosti, čo je stratégia, ale v každom prípade výsledok Brexitu nesmie v žiadnom prípade ohroziť e, súdržnosť EÚ, ktorá v žiadnom prípade nie je možné ju spochybňovať. Na minútu a pol pán poslanec Bilčík, nech sa páči. Much, Chair, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, veľa vážení kolegovia. európske občania e, sú naozaj dôležitý pre, pre tento parlament a treba ich chrániť, kde len sa dá. Európsky parlament vždy e, podporoval prístup vyriešiť Brexit aj negatívne dôsledky na životy Európanov. A som veľmi rád, že navrhnuté e, parlamentné vyhlásenie naozaj zachováva dôraz na jednotu 27 v EÚ, ale predsa len mám pocit, že je ešte dôležitejšie zachovať jednotný prístup EÚ e k Brexite, Brexitu, najmä um, s cieľom chrániť občanov všetkých Eh, členských štátov EÚ, mm, malých aj veľkých, ktorí žijú v, vo Veľkej Británii. A treba eh, klásť dôrad na to, aby eh, veľk, britská vláda E, poskytla možnosť usadiť sa e, vzdelaným občanom bez akýchkoľvek e, prekážok a súčasne EÚ musí byť zjednotená, pokiaľ ide o dôsledky tvrdého Brexitu, aby boli zachované práva všetkých európskych občanov v Spojenom kráľovstve, ale akokoľvek, keď sa budeme teda, hoci sa snažíme brániť tvrdému Brexitu, treba byť pripravený na jeho dôsledky a treba chrániť európskych občanov, ak by sa teda stalo, že budeme čeliť takémuto zlému scenáru, a teda odchodu bez e, dohody. Je potrebné e, posilniť e, hlavné aspekty našich rokovaní o Brexite. Ďakujem veľmi pekne, pani Regner, na minutu. Ďakujem. Už tri roky Brexit zastancovia Brexitu nemajú žiadne plány o tom, ako chcú odísť z únie. My sme tu varovali v Európskom parlamente, že no deal zasahne všetky Európska únia zaručí v pracovnom práve rovnosť mužov a žien, taktiež právo pracujúcich, materskú dovolenku, eh, čiastočné úväzky, odborové práva a pri Brexite bez dohody tieto všetky záruky úplne padnú. A všetci, eh, tí, ktorí tým stratia najviac, budú predovšetkým ženy, a tí najslabší, tí nie sú, tieto ženy nie sú do, natoľko mobilné ako muži, často pôsobia v sociálnej sfére, v zdravotníctve, v obchode, v službách a často poberajú aj sociálne dávky pre seba, pre svojich rodinných príslušníkov. Preto, kým sme schopní podať pomocnú ruku Británii, mali by sme to urobiť, pretože nastavenie pomocnej ruky je vždy lepšie ako cynické, ničivé, e, e, vnímanie reality, nech sa stane, čo chce. Ďakujeme pekne, pán Kirco, na minútu. Ďakujem. Domnievam sa, že tento brexitový thriller je podobný ako Grexitový thriller v roku 2015, aj keď Boris Johnson e, je politicky e, veľmi prefíkaný, vlastne sa uberá tým istým smerom ako Alexis Tsipras e, Obaja totiž e, uprednostnili stranické záujmy pred e, národnými záujmy, e, neboli ochotní rokovať, aj keď vlastne cestovali neustále hore-dole. Tvárili sa obaja, že nemajú záujem o dôsledky svojich krokov, svojich rozhodnutí, že ich to nezaujíma a že nemajú pocit, že by čokoľvek riskovali. Ale aby som ešte ocenil Ciprasa, predsa len v poslednej chvíli to celé otočil, urobil kotrmelec a zmenil svoj prístup. Bol totiž vystavený veľmi tvrdej realite a to aj vďaka podpore eh, Borisa, pardon, eh, Jean-Claude Junckera. Obávam sa, že Boris Johnson nepôjde podľa príkladu Alexa Ciprasa a neotočí svoje smerovanie. Musíme pozorne sledovať vývoj situácie v britskom parlamente, taktiež eh, musíme sledovať dianie v Británii a musíme prejaviť našu podporu britským občanom. Pani Šaldemose je ďalšia. Ďakujem. Británia sa chystá opustiť Európsku úniu. Mne osobne je to veľmi ľúto, ale takéto rozhodnutie eh, občania Británie prijali a musíme ho brať na vedomie. Ale je takmer neodpustiteľné, ak tento odchod z únie prebehne bez dohody. Bude to mať obrovské dopady eh, na množstvo ľudí. Aj na druhej strane eh, kanála bude ich to stať pracovné miesta, zasiahne to rodiny, študentov, výskumníkov, Mali by sme ponechať viac času na hľadanie riešenia, snahe vyhnúť sa Brexitu bez dohody, aby sme našli také rozhodnutie, ktoré neovplyvní negatívne našich občanov a našu ekonomiku. Teda ja som za to, aby sa predlžila tá lehota, aby sa vytvoril priestor pre hľadanie dohody. Snažme sa predísť Brexitu bez dohody. Ten tiež nebude prospešný pre nikoho. Ďakujem pekne, pán Warburn, za minu- na minútu. Ďakujem pekne. K Brexitu sa dá veľa povedať, ja však poviem len dve veci. Predovšetkým obchodné vzťahy e, so Švedskom. Pre nás je Británia piatý najväčší obchodný partner, ale samozrejme obchod, blahobyt a pracovné miesta v celej Európe budú ovplyvnené v dôsledku Brexitu zníži sa blahobyt, e, e, zníži sa počet pracovných miest. V uznesení sú e, aspekty, ktoré sa týkajú predlženia lehoty. To ma teší. Bolo by prospešné, ak by sa však stanovili jasné podmienky, ktoré budú spojené s týmto možným, možným predlžením. Myslím, že podmienky predlženia by sa mali čo najkonkrétnejšie v texte popísať v prípade, že by došla takáto požiadavka od Británie bez ohľadu na to, aké vzťahy budú medzi Úniou a Britániou, ja budem vždy za to, aby obchodné vzťahy e, dopadli čo najlepšie, aby prebehli čo najhladšie v budúcnosti. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pani Fricu. Sedete na inom mieste, nech sa páči, ďakujem. Pani predsedajúca, situácia vo Veľkej Británii je veľmi vážna. O niekoľko týždňov možno Brexit spôsobí, že Británia odíde z únie bez dohody. Takýto Brexit bez dohody bude mať negatívne dopady a veľmi výrazne poškodí záujmy Britov, ale aj švédske záujmy. Vieme, aké budú dôsledky na život našich ľudí, taktiež ale na podniky, aký to bude mať. Vo Švédsku napríklad máme 100 tisíc Švedov, ktorí e, sa presťahovali do Británie, tam žijú, pracujú a tí majú veľké obavy o svoju budúcnosť. Pre Britov e, je to tiež veľmi neistá situácia, čo sa týka ich budúcnosti. Uznesenie Európskeho parlamentu je vyvážené a zdôrazňuje sa, aké dôležité požiadavky sa už predložili v súvislosti s odchodom Británie z únie. Máme tu dohodu, taktiež je tu otvorená možnosť eh, vo vyhlásení Británie. Eh, chcela by som vyzvať Borisa Johnsona, aby prevzal na seba zodpovednosť. Eh, keď niekto vedie krajinu, vedie vládu, tak sa musí snažiť prihľadať na najlepší záujem krajiny. Pán McAllister je ďalší. Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, Chcel by som zdôrazniť mnoho z toho, čo už kolegovia povedali v rozprave, ale chcel by som doplniť ešte jednu dimenziu spojenú s Brexitom bez dohody, čo sa týka zahraničnej politiky. Michel Barnier spomenul politické vyhlásenie, ale politické vyhlásenie Únia a Británia sa dohodli na širokom vzťahu, čo sa týka oblasti vodného obchodu, súdnej, policajnej spolupráce, úzka spolupráca ďalej v oblasti zahraničnej bezpečnosti, obrany ak by došlo k Brexitu bez dohody, Veľká Británia by už nemohla spolupracovať na existujúcich aj budúcich projektoch obranej agentúry a na tých vojenských projektoch v rámci PESCO. Okrem toho by bolo zložité, aby britské obranné firmy sa zúčastňovali projektov v rámci Európskeho obranného fondu. Toto sú ďalšie argumenty kolegovia z extrémnej pravice, prečo je tak dôležité predísť Brexitu bez dohody a to za každú cenu. Chcel by som e, uvítať tento návrh uznesenia a podporujem, chcem sa poďakovať kolegom z Brexitovej pracovnej skupiny za vynaložené úsilie a za tento výsledok. Ďakujeme pekne. Pán Step Dance na minútu. Ďakujem. Povedzme si otvorenie, e, na koho v pleciach je vina e, za túto situáciu. Začali ste najlepšími prísľubmi, že môžeme si zachovať obchodné vzťahy Britániou, potom sa to všetko zrušilo, potom ste tvrdili, že sa môže začať rokovať zo silnej pozície. Odrazu sa však všetci oponenti označili za zradcov a posunuli ste sa potom k tomu, že Brit, britské občania hlasovali za nedostatok liekov nedostatok potravín. To rozhodne nehlasovali tá krajina, ktorú milujem, je lepšia ako Johnson, je lepšia ako oni tam, vzadu, vážený pán Barnier. Vy sa chcete posunúť ďalej, my všetci sa chceme posunúť ďalej v živote. Viem, že mnohí už majú dosť eh, celej tejto tematiky Brexitu, ja to chápem, ale netvárme sa, že eh, dohoda eh, o odchode by sa dala presadiť bez verejnej podpory je treba uvedomiť si, aká je realita Brexitu z očí v oči zotrvaniu v Únii. Dajte nám čas, dajte nám ešte možnosť výberu. To je jediný spôsob, ako sa z toho dostať. Ďakujeme pekne. Teraz pán Sikorský na minútu. Ďakujem, pani eh, predsednička. Chcel by som najskôr zablahoželať pánu Barnierovi veľmi profesionálnemu prístupu, s ktorým viedol tieto rokovania za Úniu aktéry Brexitu tvrdili, že sa chystajú odstaviť, odrezať od mŕtvoly, tak povediac, z nás sa e, vlastne vyklola dosť živá mŕtvola. A to ma teší. Zdalo sa, že dohoda už je na dosah, ale tie červené hranice Britov a hranice únie e, sú rovnaké v tom, že chceme predísť fyzické hranici v Severnom Írsku. Ja chápem, že by sme boli ochotní pristúpiť na takýto návrh, aby teda sa e, táto poistka upravila. E, otázka je, či by na to britská strana pristúpila na takúto úpravu. Dúfam, že áno. Zástancovia Brexitu, anglickí nacionalisti, e, tí sa radujú z Brexitu bez dohody. Vaša, vaša vláda tvrdí, že to bude katastrofa. Mám len jednu požiadavku na pána Faráža a celý jeho tým a jeho spojencov. Ak sa vám to podarí, ak britská vláda sa ukáže, že sa nemýlila vo svojom hodnotení Brexitu bez dohody, potom láskavo nehačte vinu na nás za tieto dôsledky. Ja návrh uznesenia podporujem. Ďakujem. Ďakujeme pekne, kolegovia, za to, že sa snažíte dodržiavať vymedzený čas. Upozorňujete na to, aby ostatní rečnícky sa dodržiavali. Ďakujeme pekne. Ruiz Deveza. Thank you, madam Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Takmer pred 70 rokmi sme my, Európane, rozhodli, že zriadíme a vytvoríme túto politickú úniu. A urobili sme to preto, pretože sme vedeli, že je to najlepší spôsob, ako zachrániť a ochrániť mier v Európe, ale aj ako vyriešiť vnútroštátne výzvy, ktoré sú nám e, dnes zrejme, ako zmena klímy a podobne. Žiaľ, v roku 2016 v rámci Brexitu, e, teda referendu o Brexitu, e, tesná väčšina hlasovala za Brexit vtedy sa hovorilo, že ide o existenčnú krízu EÚ, ale teraz po troch rokoch e, vidíme, že existenčná kríza je skôr v Spojenom kráľovstve. EÚ je silnejšia ako kedykoľvek predtým. No a dnes otázka znie takto, či je pán Boris Johnson e, e, pripravený e, prijať svoj politický záväzok, e, ktorý prišiel voči nemu e, zo, zo snemovne, z dolnej snemovne, pretože ak áno, Brexit bez dohody bude katastrofou. Na minútu, pán Fitzgerald, nech sa páči. Pani Fitzgerald, to, čo veľa ľudí vie a niektorí sa tvária, že ignoriu treba medzi politikmi sú muži a ženy a teda ohrozujú takýmto konaním mužov a ženy aj deti a ich živobytie. Európska únia, táto demokracia od prvého dňa jasne vystupovala a hovorila, že urobí všetko, čo bude v jej silách s dohodou bez, do, bez dohody, ale chce ochrániť mierový proces a, a teda situáciu na hranici. E, aktuálne sa zdôrazňuje e, táto, tento záväzok. Vieme, že žiadne, že by sme uvítali eh, akýkoľvek eh, návrh zo strany Spojeného kráľovstva a eh, parlament aj komisia ich preskúma, ale teraz v podstate Európska únia nie je pripravená prijať dohodu, ktorá nebude obsahovať írskú poistku a írska poistka v podstate v súčasnosti ako jediné riešenie bráni fyzickú, zavedenie fyzickej hranici pretože mm, ako tu už raz odznelo v tomto parlamente, ak ľudia sa neshodnú názorovo, jediným spôsobom, ako to vyriešiť, je, je riešenie. Máme tu proces Catch the Eye, máme tu 19 požiadaviek, po, vynasnažím sa e, prijať 5, ale teda niektorí budú určite sklamaní. Šoderová, e, dámy a páni, vieme, že odchod Veľkej Británie znamená oslabenie pre EÚ a znamená aj oslabenie pre e, Spojené kráľovstvo. Neviem, ako pán Faráš môže tvrdiť, že Spojené kráľovstvo bude silnejšie a že to pre ňoho bude výhodné. Áno, možno voči malým európskym krajinám, ale určite nebude vo výhodnejšom krajine voči eh, Spojeným štátom, Číne, Rusku. Nebude, určite bude Spojené kráľovstvo voči ním slabšie. A preto ma veľmi mrzí tento prístup. A som si istá, že eh, občania, keď rozhodovali v referende, tak nerozhodovali eh, za tento chaos, nerozhodovali za neriadený odchod. Ten znamená veľkú neistotu a ak skutočne Veľká Británia odíde bez dohody, tak e, v každom prípade bude musieť rokovať o novej dohode, aby naplnila podmienky, ktoré sú zásadné, to znamená finančné vyrovnanie, aby vyriešila postavenie mnohých občanov, e, milióny občanov ktoré, EU, e ktorí sú vo Veľkej Británii. Čiže odchod je katastrofou pre obidve strany. Ďakujem. Pani Ward, na minútu, nech sa páči. Počas premiérstva pána Johnsona sme svedkami toho, že upadá mm, e, dôstojne v období e, populizmu. E, Johnson je zlyhaním strany a krajiny, nenevidí ženy, je homofób, nenevidí moslimov. Je to nebezpečný klaun, ktorý ktorého zvolilo menej ako 2 obyvateľov krajiny. E, zahráva sa so životmi ľudí. E, odchod bez dohody e, znamená nebezpečenstvo hladu, nedostatok liekov. Takýto Brexit bude znamenať nebezpečenstvo straty života a živobytia je to uh, uh, uh, politika, o ktorej rozhodujú nezvolený poradca e, Dominic Cummings. E, namiesto toho, aby sme získali späť kontrolu, máme vládu, ktorá podkopová e, dôveru v naše inštitúcie. Ospravedlňujem sa, hovorí pani predsednička, čas sa vyčerpal. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, ale ak nie, e, to umožním, e, nebudú môcť vystúpiť ostatní. Pán Newton-John, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Otázku na pána komisára Barnie nemám, neviem, či bude môcť e, ju zodpovedať, ale jednoducho, ak nebude dohoda, bude správne povedať, že e, e, výmena informácií e, medzi Europolom a policajnými zložkami Spojeného kráľovstva sa skončí a preto budú podstatne väčšie možnosti mať predstaviteľe organizovanej zločinnosti. Pani Rada Šons. Ďakujem. Kolegovia, chcem sa ospravedlniť za správanie e, malej menšiny e, mojich e, spolobčanov v tejto komore. Nezastupujú slušných, zdvorilých obyvateľov našej krajiny. Brexit mýt, ktorý vytvorili zastancovia odchodu, nevedeli sa nikdy dohodnúť na tom, aký Brexit chcú mať. E, e, je to e, nepriadok, ktorý hovorí o tom, že britská politika je narušená. Potrebujú mať možnosť pre našich občanov, aby sa vedeli rozhodnúť medzi jasnou možnosťou odchodu alebo zotrvania. Potrebujeme viac času E, odchod e, bez dohody nie je e, priateľnou možnosťou. To bude katastrofálne seba poškodzovanie. Kolegovia, urobte maximum na to, aby sme sa vyhli takémuto výsledku, tak ako to robíme v Spojenom kráľovstve, v našom parlamente aj inde. Ďakujem pekne, pán Čerč, jedna minúta. Mikrofón poprosíme. Chcel by som e, e, e, vystrihať pred snahou prezentovať Európsku úniu ako orgán, ktorý riadia jednotlivci ako pán Verhofstadt. Sú ľudia, ktorí sa dobre cítia v Unii, ktorí chcú ju reformovať, byť jej súčasťou Niektorí e, neprejavujú dostatok rešpektu, pokiaľ ide o rozhodnutie e, e, Britov a musíme to rešpektovať. To ma znepokojí. Je dôležité, aby sme sa dohodli. Samozrejme, že to nebude jednoduché, ale mali by sme preukázať dobrú vieru, musíme eh, spolu nažovať so Spojeným eh, eh, kráľovstvom, čo je základným prvkom západnej obrany a máme veľa spoločného nielen hospodárstvo a obranu, ale aj našu spoločnú budúcnosť. Ne, ničme existujúci systém. Pán Osman, jednu minútu. Mikrofón. Chcete mi niečo povedať? Bohužiaľ, nepočujeme, nie je zapnutý mikrofón. Prepačte, kolegovia, nie ste eh, na zozname rečníkov, ale pokiaľ by ste sa prihlasili, určite by som vám poskytla, eh, udelila slovo. Môžem? pokračovať, aby sme e, to stihli. Jedna minúta. Pán Gosmo. Mm, Británia sa vyjadrila ohľadom e, Brexitu, nie právom nášho parlamentu e, vyjadrovať názory na výsledky tohto referenda. Náš parlament je povinný rešpektovať tento výsledok, pretože ide o e, rešpektovanie demokracie a akékoľvek iné konanie neprispieva k tomu, aby sme našli priateľné viedené riešenie Brexitu. Napriek tomu nie je povinnosťou ani právom tohto parlamentu e, podporiť nezodpovednosť britského premiéra, ktorý sa snaží vyprokovať odchod bez dohody a to spochybňuje dohodu z Veľkého piatku. To je dohoda o miery v Írsku a spochybňuje právo eh, európskych migrantov v Spojenom kráľovstve, britských migrantov v Európskej únii. Títo práva treba naďalej hájiť a európske inštitúcie, najmä Európsky parlament, sú zodpovedné a musia e, obhajovať týchto občanov. Ďakujem, pán Milan Mon. Se ha mencionado la importancia de las consecuencias negativas que el Brexit tendrá. Negatívne dôsledky Brexitu sa tu už spomenuli a to uznali obe strany. Musíme si uznať e, taktiež e, vzťahy v oblasti rivalov medzi Európskou úniou a Britániou to napokon zohľadnil aj pán barnie. Ak by došlo k Brexitu bez dohody a prechodné obdobie by bolo stanovené, mali by sme obmedziť škody na e, britský sektor. Bol by sa rád, keby sa presadili núzové opatrenia platné pre obe strany, tak aby sme zachovali prístup do vôd, aspoň dočasne, kým sa vyrokuje budúca dohoda o vzťahoch. Ja viem, že sa vám to nepáči, ale naozaj je to potrebné. Chcel by som zôrazniť jeden z cieľov únie a to je dosiahnuť záruky vzájomného vstupu do um, vôd oboch území. Boli by tu výhody pre uh, tieto priemyselné odvetvia na oboch stranách. žiaľ, váš čas vypršal. Ďakujem pekne, pán Wells. Thank you, Madam Chair. Ďakujem Obrana akékoľvek krajiny a spôsob vykonávať túto obranu, to sú významné prvky zvrchovanosti a taktiež prvotná zodpovednosť akékoľvek vlády. Preto ma znepokojuje, že Mayovej vláda spolupracovala s komisiou po tom, čo Británia hlasovala o odchode, tak aby e, sa obranné e, schopnosti a taktiež spravodajské služby, aby sa zapracovali do štruktúru EÚ s cieľom e, podporiť a napomáhať fungovanie tohto systému, ale pod kontrolou nezvolenej komisie. To je jasné aj z politického vyhlásenia v odsekuch 104 až 106. Tam e, totiž sa popisuje záväzná povaha e, dohody o odchode podľa článku 104. Som veľmi znepokojený, že britskí poslanci neboli schopní tým, že zanedbali svoju povinnosť eh, uvedomiť si, v čom je táto hrozba. Preto chcem vyzvať eh, našich poslancov v Británii, aby jednoznačne zamietli akékoľvek snahy opäť eh, oživiť túto hroznú dohodu o odchode. Váš čas vypršal. Ďalší rečník na zozname. Pani Curtin Darling. Ďakujem za slovo. Tento týždeň sme videli, ako britský premiér sa schoval pred britskými občanmi v Luxemburgu. Tam nebolo veľké nadšenie z jeho ega. To, že sa schovával pred eh, rozprávou v parlamente Westminstri, je zražajúce preto, keď vidíme, že európska demokracia je živá a že funguje, nás teší um, majú možnosť sa to prejaviť rôzne hlasy, aj tie, s ktorými súhlasíme, aj tie, s ktorými nesúhlasíme. Sú to tí, ktorí viedli kampaň za dohodu v roku 2016, najrychlejšia, najlepšia dohoda v dejinách a dnes tvrdia, že je dôležité presadiť tzv. čistý eh, eh, Brexit. Takéto niečo neexistuje, nič čisté nebude na tom, ak vznikne eh, všetko to ničivé, čo spôsobí Brexit bez dohody a to sa bude týkať celých britských ostrovov ani občania nebudú mať svoje práva v takejto údajne čistej dohode a nič nebude čisté ani na tom, aký obrovský chaos vznikne v našom zdravotníctve a v iných sektoroch. Títo ľudia, ktorí tam sedia vzadu, nemajú mandát a britská verejnosť by mala rozhodnúť o tom, čo sa ďalej s Brexitom udeje. Ďakujem pekne. Týmto uzatváram spontánnu časť rozpravy DI. Teraz dám slovo hlavnému eh, vedúcemu rokovaní eh, mm, Michel Barnierovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Môžem hovoriť eh, len veľmi stručne, ale predsa len ven minútu využijem na to, aby som vám poďakoval, dámy a páni poslanci, v mene pána predsedu Junckera, ale aj v mene všetkých eh, rokujúcich negociátorov, o ktorých eh, vedúcim mám tu čest byť počas posledných troch rokov. Eh, táto diskusia je zložitá, chápeme to všetci, niekedy máme odlišný pozar, po, pohľad na vec, ale všetci to chápeme ako chvíľu pravdy. Tri roky po referende jednoducho nastala chvíľa pravdy v rámci týchto rokovaní. Je to vážna chvíľa, Musíme však e, ostať mimoriadne pokojní a musíme sa e, mimoriadne intenzívne rešpektovať všetci navzájom. Chcem vám poďakovať za vaše vystúpenia. Veľmi pozorne sme si vypočuli všetkých vás, ktorí ste hovorili, najmä e, poslancov z Írska, Severného Írska e, k tej najzávažnejšej otázke v kontexte ktorej e, čelíme najväčším rizikám, e, teda najzložitejšia situácia, ktorú vyvolá Brexit práve v tomto regióne a aj pokiaľ ide o jednotný trh a štyri základné slobody. No a ďakujem vám veľmi pekne za vaše vyjadrenia. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa vyjadrovali v inom duchu. Je tu jedno obvinenie, na ktoré chcem zareagovať, aby veci boli jasné raz a navždy pánovi Farážovi, pánovi Zanikovi, pánovi Madisonovi aj ostatným chcem povedať, niektorí tu ani nie sú, ale nikto, nikto sa nesnaží obísť alebo nerešpektovať rozhodnutie väčšiny britských občanov opustiť EÚ. Nikto nechce e, vám Brexit e, ukradnúť. Nikto sa nesnaží zadržať proti svojej vôli Spojené kráľovstvo v Európskej únii, v colnej únii či na jednotnom trhu. To je vo vašich rukách táto zodpovednosť, aby e, ste opustili EÚ. Už už sme to hovorili viackrát, všet, mnohí sme takí, ktorí, ktorí e, ľutujú túto vašu voľbu, nevidíme pridanú hodnotu, ale rešpektujeme to. No a mandát, ktorý som ja dostal, dostal som ho od e, Rady EÚ, od parlamentu a v mene komisie teda nesiem tento mandát, mám dôveru aj pána Junkera, čo skoro pani Uršli van der Leyen a e, chcem teda v rámci tohto mandátu dosiahnuť sa novený cieľ a dosiahnuť dohodu, ale je potrebné poprvé si povedať, dámy a páni, pravdu tu v Európskom parlamente a povedať pravdu aj občanom, pokiaľ ide o dôsledky Brexitu. A musíte povedať pravdu. Hovorili ste o rešpektovaní britských občanov. Britskí občania, rovnako ako ostatní občania, majú pravdu, majú nárok teda počuť pravdu o všetkých dôsledkoch Brexitu. O všetkých dôsledkoch, ktoré sú oveľa početnejšie a oveľa závadnejšie ako to, čo hovoríte vy. Dlžíte im tú pravdu a dlžíte im to, aby ste pred nich jednoducho zložili účty. Po Brexite po Brexite im budeme musie, budete musieť občanom skladať e, účty, tak ako musíme aj my skladať účty. My sa e, pripravujeme na povedanie tejto pravdy a vždy sme to hovorili o dôsledkoch e, Brexitu s dohodou, na ktorom pracujeme, ale samozrejme e, e na mm, závažnejších dôsledkoch Brexitu bez dohody, ale chcem nadviazať na to, čo povedal pán Newton Dunn. E, pripravili sme e, sa aj na hypotézu e, Brexitu bez dohody a tam sú zahrnuté aj otázky bezpečnosti, spolupráce s Europolom a podobne. Samozrejme, Brexit bez dohody nie je smerovaním. Je to dočasný e, stav a bude treba e, pokračovať v diskusii a vybudovať následne partnerstvo. Tri roky e, už pracujem na tej prvej požiadavke, že treba vždy a každému hovoriť pravdu. To som vždy vyžadovala. To, tá, to druhé, čo som vždy vyžadoval, je to, že treba nájsť právne, právne riešenia, pretože tu tvoríme dohodu, čiže treba nájsť seriózne právne odpovede na všetky otázky, ktoré vyvoláva takéto, takéto vystúpenie, tento rozvod v úvodzovkách, tento Brexit, tak v Írsku, ale aj v ostatných oblastiach, v oblastiach rybolovu, ale aj v iných e, témach. Treba nájsť operačná konkrétne riešenia, nie nejaké zámery alebo želania, ale operačné riešenia konkrétneho charakteru. A pre, na tom pracujeme s pánom premiérom Johnsonom a s jeho tímom na alternatívnych riešeniach, tak ako hovoril pán predseda Juncker. Ak e, spochybňujeme backstop, írsku poistku, je potrebné odpovedať na otázky, ktoré Brexit vyvoláva. To je tá, tá druhá vec, ktorú som vždy požadoval v rámci našej práce. A my sme pripravení pracovať deň a noc. Nikto nesmie e, pochybovať o našej ochote a e, vždy budem, e, kým mi budete dôverovať, tak budeme pracovať v mene EÚ s touto úprimnosťou a s týmto odhodlaním. Ďakujem vám veľmi pekne. Grazie, Ďakujem pekne, pán Barnier. Teraz dostáva slovo na odpoveď na rozpravu v mene rady pani Tupurajnen. Vážený pán predseda, vážení poslanci, dámy a páni, napriek všetkej aktuálnej neistote na britskej strane, my musíme byť otvorení novým návrhom, ak by priniesli prelom. Musíme sa držať našich zásad odchod Británie s dohodou musí byť nadalej našou prioritou až do úplného konca. Vzhľadom na negatívne dopady Brexitu bez dohody, dovtedy budeme musieť pokračovať v prípravách na všetky možné varianty, a to vrátanie cieľených opatrení na úrovni EÚ, aby sme znížili možné dopady na občanov a na podniky. Ale taktiež e, musíme byť pripravení zvážiť predlženie lehoty v rámci obdobia podľa článku 50 v prípade, že sa objaví odôvodnená žiadosť od britskej vlády. Chcela by som pripomenúť, že trpezlivosť je naozaj cnosť, ktorá je teraz potrebná. Chceme sa tým naozaj spolahnúť na vašu spoluprácu so všetkými z vás, a to vo všetkých fázach tohto procesu. Ešte raz ďakujem za vaše vyjadrenia v rozprave, za vaše poznámky a ďakujem aj za pozornosť. Grazie, signora minister. Ďakujeme pekne, pani ministerka. Dostal som dva návrhy uznesení. Pokiaľ ide o uzavretie tejto rozpravy, a týmto končím aj rozprávu. Hlasovať sa bude dnes. A teraz e, prejdeme k hlasovaniam. Dáme si minútovú prestávočku. Aby sa jednotliví poslanci mohli dostať do sály a aby si mohli osvojiť svoje miesto na sedenie. Nech sa páči, prosím.